Ladies and gentlemen. Dámy a páni, vážení kolegovia, prosím vás, usaďte sa. Radi by sme pokračovali v našom zasadnutí. Please be seated. Prosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Chcel by som eh, veľmi srdečne privítať eh, jeho excelenciu šejka Mohameda bin Abdulrahmana bin Yasima al-Tahiniho, ktorý je vicepremiérom a ministrom zahraničných vecí eh, Kataru. Vítame vás medzi nami opäť. Už ste prišli aj v minulosti a dúfam, že budeme mať skvelú eh, diskusiu, rovnako ako to bolo už včera popoludní. Ako iste viete, ehm, eh, vývoj udalostí eh, v Perskom zálive je znepokojujúci, najmä pokiaľ ide o napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi. Je potrebné deeskalovať napätie, aby sme zabezpečili globálne, ale aj na Strednom východe stabilitu. Vážení Pán minister, chcel by som teda počuť váš názor na vaše vzťahy s krajinami v tomto regióne. Ehm, máme to aj vplyv na katarskú ekonomiku. Európsky parlament v tomto prijal aj uznesenie. Rád by som zdôraznil keď e, tu bol váš kolega z Saudskej Arábie, tiež som to hovoril, že e, e, kohézia a spolupráca s krajinami zálivu je kľúčová pre zachovanie a udržanie stability. Táto kríza má vplyv na celý tento región, ale aj nad jeho rámec. No a v neposlednom rade je potrebné pripomenúť e, význam, strategický význam vzťahov medzi EÚ a Katarom nielen v oblasti e, politickom a strategickom, ale aj v oblasti obchodu a energetiky. Hovorili ste o tom aj včera, takže možno by ste nás prípadne mohli aktuálne informovať o týchto vzťahoch, najmä odkedy e, bola podpísaná dohoda o, o spolupráci um, približne pred dvoma rokmi. Ešte raz vás srdečne uh, Vítam, vítam aj vášho e, veľvyslanca, ktorý je často prítomný v Európskom parlamente a vidíte, že um, vidíme teda, um, že aj z vašej, z našej strany prišlo um, mnoho kolegov, takže vítam aj pána predsedu uh, výboru ITRE. A e, takže už v tejto chvíli vám odozdávam slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za tento milý úvod. Ďakujem veľmi pekne vám, vážené excelencie, e, že som dostal e, príležitosť vystúpiť pred výborom pre zahraničné záležitosti Európskeho parlamentu. Vítame vám, e, želáme vám veľmi úspešné funkčné obdobie a dovolte na úvod niekoľko stručných pripomienok a potom vám budem k dispozícii pre pripomienky a otázky. Prišiel som do Bruselu Bruselu, aby sme si vymenili myšlienky, pokiaľ ide o priateľstvo a partnerstvo medzi EÚ e a Katar. Pokiaľ ide o spoluprácu v regionálnych otázkach, mnohí viete, že Katar je eh, malé Ehm, malá krajina a má naozaj eh, turbulentné okolie, eh, ale sme jednou z najbezpečnejších krajín na, eh, na svete a chceme uľahčiť dialog medzi Západom a Východom. Ale možno neviete, že Katar stále už celé 10 ročia zavádza progresívne domáce politiky týkajúce sa, týkajú sa E, vzdelávania, médií, športu aj rôznych iných oblastí a um, hostujú u nás mnohé e, mnohé univerzity, ženy často predbiehajú mužov vo vzdelaní, máme um, taktiež um, veľkú informačnú sieť. Rok po roku sa um, u nás buduje infraštruktúra, pri, um, Eh, v roku 2022 sa u nás budú konať aj majstrovstvá sveta vo futbale. Eh, srdečne vás na nich privítame a ehm, ehm, je to eh, pre nás jedným ehm, z dôležitých cieľov, aby sme zabezpečili vzdelávanie najmä detí a aby sme sa bránili pred nebezpečnými ideológiami, čiže okrem Okrem teda e, partnerstva z EÚ sme venovali e, mnohé e, financie do toho, aby sme zabezpečili vzdelávanie detí a zabezpečili sme teda aj pracovné príležitosti pre 5 miliónov mladých ľudí. Máme spoločné hodnoty z EÚ, pokiaľ ide o presadzovanie prosperity, mieru aj v našom regióne, ale aj, regióne, ale aj inde Svet je eh, podľa nás prepojený, čiže aj dianie na Blízkom východe ovplyvňuje eh, Európu Európsku úniu. Toto prepojenie je veľmi dôležité a vyžaduje e, komplexné viacstranné riešenia a neustalú spoluprácu. V mojom, mojom regióne je e, nastoliť mier a stabilitu, ktorú sa podarí obnoviť len vtedy, ak všetky krajiny v tomto regióne e, v Strednom východe sa dohodnú a budú konsenzuálne riešiť základné výzvy. To je pre nás všetkých prítomných kľúčové pretože um, terorizmus má uh, cezhraničný aspekt a ovplyvňuje priamo aj vás tu v Európe. Uh, kolektívna dohoda uh, musí zahrnúť všetky dohody, aby bol mier skutočný a efektívny chceme vytvoriť na Strednom východe záväznú e, dohodu o, miery a e, takáto zmluva musí byť naozaj záväzná, kolektívna, musí sa opierať o e, bezpečnostné princípy, o zodpovednosť a rešpekt zvrchovanosti a medzi teda um, členmi a nezasahovaním do, um, do interných záležitostí. Je to veľmi dôležité pre medzinárodný mier. Potrebujeme diplomatickú podporu EÚ, aby e, sme ku vyjednávaciemu stolu um, priviedli všetky krajiny zo Stredného východu, aby teda tieto krajiny a národy na seba prevzali zodpovednosť. Katar bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri dezeskalácii napätia v našom regióne v nedávnej eh, dobe sme zaznamenali eh, eh, prelom v, v mierových rokovaniach so Spojenými štátmi a tento zlom nám slúži ako krok na dosiahnutie mieru v Afganistane a dúfam, že to prinesie svoje výsledky. Oceňujeme úsilie zo strany EÚ prispieť k bezpečnosti a mieru v mojom regióne. Thank you, Your Excellency. Ďakujem veľmi pekne, Vaša Excelencia, za tieto úvodné vyjadrenia. No a chcel by som sa spýtať, či um, ste ochotní e, odpovedať na otázky kolegov, či teda chcete odpovedať individuálne po jednej, alebo uh, si to dáme v kole. Takže najprv si vypočujeme teda prvé kolo zástupcov politických e, skupinov. Uh, pán Galer, nech sa páči. Prosím, nezabúdajte, že máme čas do 11.30. Tu som. Vaša excelencia, ďakujem veľmi pekne. Vítajte, pán minister, v našom výbore. Na úvod by som chcel spomenúť dve otázky, ktoré ste spomenuli aj vy. E, vítam a často sledujem e, e, anglické správy na Al Jazeera a keďže aj ja pochádzam z tohto regiónu, mám pocit, alebo teda mám, mám pocit, že som celkom dobre informovaný, aby som to takto povedal, takže Vďaka spomínanej eh, spravodajskej stanici mám tieto informácie a eh, eh, politickej politickým témam chcem povedať, že by som chcel počuť bližšie informácie, ako sa vyvíjajú vaše vzťahy s vašimi arabskými susedmi a s Iránom. Vieme, aká je aktuálna situácia podľa vás, čo si o tom myslíte, existuje východisko z tejto situácie? Mohli by západní partnery poslúžiť ako sprostredkovateľia v tomto kontexte? A aké sú, aké sú obchodné toky um, prechádzajú cez Irán, alebo máte možnosť um, využívať E, iné kanály e, obchodné, teda do vašej krajiny. No a pokiaľ ide o vás, e, pokiaľ ide o Irán, koho tam podporujete, pretože, pretože počujeme určité informácie o podpore Kataru voči Líbie. No a pokiaľ ide o Palestínu, Viem, že e, sa e, angažujete výrazne v UNRA, to vítam a mohli by ste prosím potvrdiť, že budete naďalej mm, finančne podporovať UNRA, tak ako ste to robili do posiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, SAD. Pani Arina, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, máme veľmi úzke vzťahy e, v podvýbore pre ľudské práva s Katarom. Podpísali sme mimochodom aj dohovor o partnerstve e, s Katarom o ľudských právach a tomu sa veľmi teším. Ale e, na druhej strane ma veľmi prekvapilo prijatie nového zákona, pokiaľ ide o slobodu slova v Katare s tým, že sa opäť e, obmedzila táto, e, táto sloboda slova e, pre osoby, ktoré E, sa kriticky vyjadrovali e, vo svojej e, krajine, alebo teda, či už sa nachádzali na území krajiny, alebo mimo tejto krajiny a teda trest odňatia slobody, ktorý tu hrozí, je 3 až 5 rokov. Myslím si, že toto je negatívne posolstvo, pokiaľ ide o ochranu práva na slobodu slova. Je to teda veľmi negatívne posolstvo, no a chcela by som v tomto konteste vyjadriť naše veľké prekvapenie, ale chcela by som teda poznamenať, že aj v podvýbore pre ľudské práva chceme naďalej eh, mm, konštruktívne pracovať. A teda chcem sa spýtať, ako to bude s týmto zákonom. Ďakujem veľmi pekne, Ríňu, pani eh, Natali Luazo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, pán minister, že ste dnes medzi nás prišli. Pokiaľ ide o E, diplomáciu v Katare, tá je veľmi aktívna v mnohých oblastiach a tiež je veľmi aktívna v regióne, ktorý je veľmi dôležitý pre Európsku úniu, myslím tým Sahel. Už celé roky e, fórum z Dohy e, a podobne. Máme tu teda, cítime tú potrebu riešiť sahelskú krízu inými ako vojenskými riešeniami a myslím, že sme sa zhodli na potrebe ktorú teda riešiť úlohu, riešiť krízu v, tejto, v tomto regióne Sahelu. Ale um, do Sahelu teda um, členské štáty EÚ posielajú svojich uh, ľudí, aby tam e, bojovali proti, proti pliage, e, ktorá ovplyvňuje aj EÚ a, a myslím tým džihadistický terorizmus. A chcela by som sa spýtať, aké, aké je stanovisko, presné stanovisko Kataru, um, pokiaľ ide o džihadistických teroristov, o, e, ktorí pôsobia v Sahali. Mohli by ste pred nami odsúdiť ich konanie, prosím, a um, o, za, teda Um, vyvrátiť uh, um, informácie o tom, že katarský uh, um, teda z Kataru teda, uh, putujú určité financie týmto, týmto ži, džihadistickým terorizmom v Saheli. Ďakujem veľmi pekne. Ide pán Mariany. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán minister, tu, tu sedím. Uh, trochu mám problém s vašou krajinou. Bol som tam už viackrát. Je tam e, jednak taká e, veľmi, veľmi príťažlivá stránka, moderná a podobne, ktorú zvorazniete, ale ale e, v, vo Francúzsku sme zaznamenali niektoré diela e, určitých novinárov, ktoré zdôrazňujú inú stránku vašej krajiny, napríklad e, financovanie z vašej strany sírskych teroristov. Samozrejme, boli ste, stali ste po boku Saudskej Arábie, Turecka a Spojených štátov v tejto operácii, takže chcem sa spýtať, čo ste reálne financovali v Sýrii, prosím, či naďalej pokračujete v tomto, ale aká je, aká je vaša pozícia v tejto krajine. Ďalej, ako hovorila moja kolegyňa, je tu e, sloboda slova um, vo vašej krajine a teda príslušný zákon, ktorý je šokujúci. Um, pretože na jednej strane hovoríte o, o slobode tlače, ale obmedzujete uh, slobodu slova vo vašej krajine. To ma vždy šokuje v prípade vašej krajiny takáto dvojitá retorika a chcel by som vedieť, uh, ako sa vyjadríte k financovaniu teroristických uh, um, akcií v Syrii Mm, eh, a teda ako hovorila aj kolegyňa, to financovanie eh, džihadistických teroristov v Saheli, kde teda v prvej línii bojujú francúzski vojaci. Ďakujem veľmi pekne, pán Mariani, eh, zástupca zelených, nech sa páči. Um, ähm, Bude hovoriť pani Mecký, srdečná vďaka za vašu návštevu. Aj u mňa je otázka, že akú budúcu úlohu a súčasnú úlohu vidíte, alebo vašu úlohu vidíte v Sýrii. A ďalšia otázka. Vy ste ten eh, plán pre Blízky východ, eh, teda Trumpov plán eh, popri Egypte aj Sávskej Arábii privítali. A prečo? Čo na tom vidíte pozitívne a čo tam vidíte hodné privítania. Takže jedna otázka k Sýrii a potom jedna otázka k Trumpomu plánu. Ligen. Ďakujem kolegyňa pani Fotiga. Ďakujem. Excelencia, vítajte vo výbore AFET. Môžem sa opýtať na vaše názory o mierovom pláne prezidenta Trumpa v Blízkom východe, aby sa prelomila táto situácia vo vyjednávaniach medzi Izraelom a Palestínou a mohli by ste sa tiež podeliť o váš názor na postoj e, ďalších štátov Perského zálivu na túto otázku. Ďakujem a za skupinu GUE pani Vianueva. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister. Kriminalizácia protestov eh, je svetová tendencia, ktorú eh, vidíme v rôznych formách, eh, buď založená na represii, alebo aj na zákonoch. My chcem vyjadriť našu obavu, čo týka dodržovania základných eh, práv a radi by sme vedeli, ako vidíte eh, túto situáciu vo vašom štáte, odkedy USA stiahla svoju eh, podporu k, pre agentúru pre verejné diela, tak Katar je jedným z darcov tejto agentúry a táto agentúra OSN pre utečencov z Palestíny, ktorá bola E, založená v 49. aby pomáhala e, presídleným Palestinčanom. a vidíme, ako Izrael sa snaží podkopávať e, prácu tejto agentúry s cieľom zabraniť návratu palestinských utečencov. Vzhľadom na túto situáciu v teréne, hlavne po prezentácii toho Trumpovho plánu, Chceme vedieť, či Katar zachová svoju úroveň finančnej podpory na úrovni príspevkov v posledných rokoch a či e, bude s týmito peniazmi obnovať e, verejné diela. Ďakujem, e, to bolo prvé kolo. Chcete sa vyjadriť k tým otázkam, ktoré ste počuli? Sorry if I... Ospravedlňujem sa, ak mi unikli nejaké otázky. Ak je tak, eh, tak mi to povedzte. Budem sa snažiť prebrať tie otázky jednu po druhej. Počnúc eh, týto blokádov eh, JCC a Kataru a v súvislosti s Iránom. V prvom rade tento JCC um, je veľmi mm, narušujúci faktor v tomto e, regióne a Katar je obeťou tejto blokády už 3 roky a my rešpektujeme a uvedomujeme si e, to úsilie, ktoré vykonáva Kuwait pri mediácii v tejto krízi, aby sme dosiahli riešenie. My sme mali nádej v novembri, keď sme začali rozhovoriť so Saudmi, ale žiaľ, o dva mesiace neskôr sme videli prerušenie e, rokovaní od Saudov bez toho, aby uvedli dôvod. A stále vítame ďalšie snahy ehm, prostredníctvom mediácie ehm, Kovajtenov u Saudov a ďalších blokujúcich štátov, aby prišli k stolu a aby sme dosiahli riešenie tejto krízy. Katar rozumie veľmi dobre že e, v tejto kríze je porazený región a jeho ľud a nebude tam žiadny víťaz v tejto kríze a všetci z nás e, budeme víťazí, keď e, budeme schopní to vyriešiť tak, aby nás to ochránilo a zabezpečilo pred takýmto konfliktom v budúcnosti zálivu. Hlavná téma v zálive, ktorá sa deje medzi Katarom a Saudskou Arábiou a Emirátmi. A myslíme a dúfame, že opäť sa vrátia k rozumu a začne hovoriť rozumne o tom, aké e, sú ťažkosti a prestanú šíriť propagandu proti Kataru. Čo týka vzťahov Kataru s Iránom, ktorý je tiež našim susedom a má veľa problémov v regióne a má svoj vlastný problém s USA. Katar má dobré susedské vzťahy s Iránom a Irán otvoril svoj vzdušný priestor a svoje prístavy pre dodávky tovarov a prechod našich ľudí, keď začala tá blokáda a my si ceníme akékoľvek podporné stanoviska, ktoré prichádzali od tohto štátu Náš záujem je, aby náš región bol stabilný, náš záujem je, aby nebol konflikt medzi USA a Iránom, pretože aj USA je náš e, najsilnejší a strategický spojenec v Katare a Katar na jednej strane hostí najväčšie vojenské zariadenie USA v tom regióne a na druhej strane má susedské vzťahy s Iránom. My pracujeme veľmi tvrdo, keď e, eskalovala tá kríza, aby sme hovorili so všetkými stranami, aby sme oslovili aj Američanov, aby sme e, sa uchyľovali k diplomatickému riešeniu a stále dúfame, že sa to vyrieši diplomaticky. Bola tu otázka o tom, ako prebieha obchod v Katare, keďže je to spojené s touto témou. Väčšina z našich lietadiel lieta cez iránsky vzdušný prietor. Sú to aj ďalšie, ktorí letia priamo cez Katar do Kuwaitu, cez iracký vzdušný priestor a e, dodávky ktoré prichádzajú buď cez lietadla, lietadlami alebo cez more do prístavu Hamid, ktorý teraz e, je otvorený od blokády a už zachytil asi 27% obchodu v tom regióne a my e, chceme ho rozširovať. Samozrejme, tá kríza bude ukončená a keď blokáda štátov prestane a otvorí sa obchod, tak ten región bude viac prekvitať, čo sa týka obchodu budúcnosti. Čo sa týka témy ľudských práv v Katare a zákona, ktorý zdôraznil toto za, zameranie na zacielenie na slobodu prejavu nikdy nebol zámerom Kataru zamerať sa na um, slobodu prejavu. My sme uh, veľmi silný advokát uh, slobody prejavu aj mimo Kataru. Mm, tento zákon žiaľ bol e, nesprávne vykladaný, že on je zameraný na dezinformáciu a nie na e, slobodu e, prejavu. A dezinformácia je globálny fenomén, a nielen v Katare, ale aj v celom svete. A je to dôkaz, že to nie je zacelené na kritiku. Tento zákon bol kritizovaný v Katare a nikto ne bol vystavený súdnemu konaniu ani trestnému stíhaniu kvôli tomuto zákonu. Takže toto je výsledok e, propagandy a kampane, ktorá žiaľ začala odkedy tá blokáda začala proti Kataru. Takže môžem vás ubezpečiť, že nemáme žiadny záujem potlačať slobodu prejavu a vítame akékoľvek pripomienky na zlepšenie situácie a naďalej budeme odhodlaní tak robiť. Čo sa týka regionálnych tém, najprv chcem začať s Libiou. Katar je dosť e, pevný na svojich pozíciách od 2015. že jediný komunikačný kanál, jediný, jediná podpora, ak nastane, tak e, pôjde cez legitívnu vládu, ktorú uznáva medzinárodné spoločenstvo a bezpečnostná rada. A e, na tomto stanovisku pevne stojíme a naďalej um, zotrváme v našich rozhovoroch a v komunikácii s GNA a odsudzujeme všetky vojenské činnosti, ktoré vykonáva generál vo výsluhe, keď začal útoky proti e, Tripolisu a my cestujeme po svete a hovoríme im, že to musí prestať a podporujeme a potrebujeme prímerie v Líbii a potrebujeme naspäť e, nastoliť e, politické riešenie. Vidíme, že medzinárodné spoločenstvo sa teraz mobilizovalo po tom, ako prebieha táto, tieto vojenské ťaženie a lebo vidíme, že je tu strana v konflikte, ktorá nerespektuje všetky uznesenia Bezpečnostnej rady. Bolo dohodnuté premiérie v Moskve aj v Berlíne a bolo ratifikované Bezpečnostnou radou nič z toho nebolo rešpektované. Včera um, prístav v Tripolise bol bombardovaný a predtým letisko aj všetky e, civilné zariadenia boli bombardované, v ktorom nevidíme žiadne silné kroky proti tomu. Musí e, prestať e, embargo a zahraničné zasahovanie musíme Libicov priviesť pred vyjednávací stôl a budeme podporovať veľmi tento proces a výsledok procesu z Berlína. Pokiaľ to bude viesť k stabilite Líby, čo sa týka palestinskej téme a izraelsko-palestinského konfliktu a našej podpory UNRWA. Katar je jeden z najväčších podporovateľov palestinského ľudu a prispieva buď cez e, agentúry OSN alebo cez programy, ktoré robíme spolu s rôznymi agentúrami OSN. Katar je jeden z najväčších e, darcov UNRWA, aby vyplnil tú medzeru, ktorá nastala kvôli tomu, že sa stiahla podpora USA do UNRWA a my si myslíme, že argument e, pre fungovanie UNRWA stále ostáva veľmi dôležitý a musíme pochopiť, že títo utečenci potrebujú tú agentúru a nemali by sme ignorovať ich právo na návrat do svojej krajiny. Máme veľa ďalších programov, ktoré plníme, buď v Reze alebo v e, západnom brehu, kde budujeme školy, nemocnice, cesty, bývanie pre ľudí a poskytujeme im palivo a elektrinu. A teraz sme tam zvýšili dodávku elektriny od 2 hodín, teraz je to až do 8 hodín každý deň a pokračujeme v našej podpore pre tamojší ľud a čo sa týka Trumpovho mierového plánu pre Blízky východ. My vítame akúkoľvek iniciatívu, ktorá chce predložiť plán na riešenie izraelsko palestinského konfliktu, ale musí to byť v súlade s medzinárodným oprávnením a hovoríme s administratívou USA a my pozbudzujeme Izrael aj Palestínu, aby robili priame vyjednávania Tiež by sme nemali ignorovať skutočnosť, že arabské štáty sa zhodli na arabskej mierovej iniciatíve a to predstavuje tiež spravodlivý základ pre toto vyjednávanie. Budeme pokračovať e, v našom poradenstve pre všetky strany a budeme naďalej podnecovať e, palestíncov, aby priamo vyjednávali s Izraelčanmi a budeme aj e, pozvodzovať USA, aby pochopili, aké sú medzery a diery v tom pláne. A čo sa týka témy Sýrie, jeden z odstených členov tu zdôraznil, aká je úloha Kataru v Sýrii a či Katar tam financuje teroristické skupiny? Odpovedie je, že Katar nikdy nefinancoval žiadne teroristické skupiny tam. My to veľmi jasne hovoríme od začiatku. Naša podpora smeruje priamo sírskému ľudu prostredníctvom humanitnej pomoce alebo cez humanitnú organizáciu spolu s OSN. Poskytujeme im rozvoju pomoc a vzdelávanie a viac ako milión sírskych detí v utečenských táboroch dostalo eh, vzdelania od katarských programov a my ich podporujeme cez tú podporu, ktorá smerovala sírskej opozícii prostredníctvom kolektívneho snaženia medzi všetkými skupinami priateľov a eh, my to vykonávame viditeľne na tomto fronte, aj spolu s ostatnou pomocou, ktorá sa rovnomerne rozdeľuje medzi tými štátmi a my zabezpečujeme v našom procese, že e, táto pomoc nejde žiadnym teroristickým organizáciám a tí teroristi, ktorí sú v Sýrii, sa snažia uniesť tú revolúciu a naďalej budem podporovať e, ľudí v Sýrii a e, budem sa snažiť eliminovať eh, toho najväčšieho teroristu eh, v režime, a to je brutálny režim, ktorý vraží vlastných ľudí a medzinárodné spoločenstvo žiaľ nedokázalo zachrániť a vymaniť z toho sírsky ľud. Čo sa týka úlohy Katara, aké stanovisko Katara k džihadistickým skupinám, my sme proti džihadistickým skupinám, my eh, odsudzujeme ich činnosť a každý z vás môže zamerať na stanovisko Kataru, ktorý veľmi jasne je uvedené a je spomínané v našom postoji k teroristickým skupinám. Katar e, v oficiálnych vyjadreniach e, podporuje priamo schopnosť Sahelu vypracovať vlastné schopnosti v Mali, aj v Burkina, aj ďalších štátoch Sahelu a Katar naďalej bude pokračovať tú podporu a naďalej bude pozbudzovať tie vlády, aby vykonávali reformy, aby zabezpečili, že prinesú väčšiu stabilitu do týchto štátov. A no, myslím, že som tým pokryl väčšinu tých tém. Colleagues, we have Takže máme ešte nejakých 5 minút. Schádzam sa teraz v zložitej situácii. Sice rád by som poskytol e, priestor mm, všetkým rečíkom, ale je priestor len na troch. Ďakujem za slovo. Ja chcem pochváliť všetko, čo robí Katar v prospech deradikalizácie situácie e, v týchto e, obzvlášť cislivých časoch. E, keď, keď sa nachádzame v EU, venujme pozornosť aj západnému Balkánu. Al Jazeera zavádzajúca informovala o určitých udalostiach v Bosne a Hercegovine. Chcete sa k tomu nejako postaviť? a e, urobiť nejaké kroky v tejto veci, e, e, pretože Al Jazeera poskytla falošné informácie. My sme aj adresovali výhradu do centrály Al Jazeera. Vôbec, vôbec sa snažíme efektívne bojovať proti zavádzajúcim falošným informáciám. Ďakujem, pani Kajli. Práve e, som e, sa vrátila z Dohy, kde bolo zasadnutie e, vo formáte sociálnej orientovej konferencie. I skutočne veľmi na mňa zaposil pokrok u vás dosiahnutý v oblasti práv žien a vôbec ľudských práv. Mám otázku, ako to vyzerá ohľadom blokády, pokiaľ som správne informovaná, boli rozdelená e, boli rozdelené rodiny e, a, a takisto aj boli odstavení novinári, ktorí sa vyjadrili kriticky e, a vyjadrovali sa pritom k blokáde. Mohli by ste sa vyjadriť aktuálnemu stavu veci? Pani Rys má slovo. Ďakujem veľmi pekne, len telegraficky, pretože máme málo času, takže dve otázky. Eh, vážený pán eh, eh, veľvyslanec, vaša excelencia, o dva roky budú u vás majstrovstva sveta vo futbale. Aké sú u vás podmienky imigrovaných pracovníkov, ktorí pracujú na budovaní teda zariadení pre pre futbalové majstrovstvá sveta. Viem, že e, FIFA má už katalóg e, veľký, veľa opatrení, 22 opatrení. E, myslím, že som počula, ako teda sa to bude vyvíjať. Tieto podmienky sú totiž dosť zlé, ako sa to prosím bude vyvíjať. A pokiaľ ide o E, pred výborom pre životné prostredie, do ktorého tiež patrím, ste slúbili majstrovstva sveta, ktoré budú neutrálne z uhlíkového hľadiska. Neviem, ako to chcete e, dosiahnuť e, z fotovoltaického hľadiska je situácia v poriadku, ale tieto majstrovstvá sveta sa majú konať o dva roky. Ako to budete riešiť? Bol som informovaný o tom, že náš ďalší host, eh, minister zahraničných vecí Palestíny už čaká vonku. Poprosím vás, aby ste eh, veľmi stručne sa eh, zareagovali na tie otázky. Nemôžeme nechať nášho hostia čakať. Prvá otázka Al Jazeera. Vyjadrenie k situácii v balkánskom regióne bez pochyby viete eh, veľmi dobre, aká je úloha médií a v Katare er, eh, je eh, situácia otvorená, sú slobodné médiá, vláda nezasuje do Al Jazeera ani do ich politiky a, a možno je to niekedy na škodu aj v, sú, v súvislosti s tými blokujúcimi štátmi. Al Jazeera má svoje štruktúry, ktoré dokážu e, vstúpiť do dialogu. Nech sa páči, prídite do Kataru, e, pozrite sa na vlastné oči, e, aký pokrok bol dosiahnutý a budete mať možnosť priamo hovoriť s Al Jazeera. Ďalej, čo sa týka práv robotníkov eh, v rámci eh, budovania priestorov eh, pre svetový pohor. Myslím si, že sa veľmi zlepšili podmienky pre robotníkov v posledných rokov organizácia, Medzinárodná organizácia práce má svoju kanceláriu v Katare a preberáme tie pracovné štandardy a myslím si, že e, e, sa veci zlepšujú. Určite neakceptujeme e, vo vláde akékoľvek využívanie, zneužívanie robotníkov zo zahraničia, ktorí sa podielajú na výstavbe priestorov a budov, ktoré potrebujeme na svetový pohár. Čo sa týka uhlíkovej neutrality, Myslíme si, že Katar výraznou mierou pokročil v snahe e, e, chrániť životné prostredie, e, znížiť emisie. Vybudovali sme najväčší, najväčší elektráreň, ktorá ako primárny zdroj energie využíva slnečnú energiu a a to bolo aj, aj istou podmienkou, keď sme sa uchádzali o svetový pohár a všetky štadióny, ktoré sú budované, e, sú ekologické a e, e, kladú dôraz na minimalizáciu uhlíkovej stopy. Vy ste hovorili o určitých problémoch, ktorý, ktoré máme vo vašej poslednej otázke. E, veríme, že e, logika a zdravý, e, zdravý rozum a zdravý rozum preváži, ale každý štát je suverénny štát a má suverénne právo rozhodovať tak, ako považuje za potrebné. Dúfam, že to je e, uspokojivá odpoveď a veríme v skore riešenie. Ďakujem. Ďakujem, e, Vaša výsosť, e, za to, že ste sa dostavili bezpečnú cestu domov a teším sa na pri, prípadnú vašu ďalšiu návštevu v našom výbore v budúcnosti. Ďakujem. not taking break, huh? No, no. <laughs> Colleagues, without any further delay, let's move on. Takže e, pustíme sa do ďalšieho bodu programu. E, prosím, aby ste sa pousádzali. A teraz prejdeme na bod číslo 7. A srdečne privítajme eh, ministra zahraničných vecí Palestíny, pán Riad al-Maliki. Eh, vítajte v našom výbore pre zahraničné vzťahy eh, pri vašej poslednej návšteve v tomto výbore v roku 2016 a 2017. To bolo pod taktovkou Elmara Broka. Takisto chcem privítať aj aj vášho veľvyslanca pri Európskej únii. E, pán minister, by e, ste e, v EÚ na konzultačnom procese ohľadom amerického návrhu mierového plánu, takže veľmi radi si vypočujeme, aký je postoj palestinských orgánov na návrh mierového programu USA a takisto by sme chceli hovoriť o, o, o úlohe, ktorú by ste mohli zohrať pri tom mierovom procese a pri obnovení dialogu s izraelským protiažkom. Práve tu e, vo vašom kresle e, pred chvíľou sedel e, minister zahraničných vecí Katara a po vás e, tu bude sedieť veľvyslanec Izraela. A tým uzavrieme dopoludnejšie rokovanie, takže ešte raz vitajte srdečne na tomto zasadnutí. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení e, členovia e, e, výboru pre zahraničné veci za pozvanie na vaše rokovanie v tejto kritickej dobe, kedy máme možnosť postúpiť, urobiť krok dopredu smerom k mieru alebo alebo eh, vytrváte v tomto konflikte, ktorý trvá už 10 ročia. Prečo vôbec by ste sa mali tým zaoberať? Niektorí tvrdia, že sú naliehavajšie eh, eh, krízy, ktoré priamo ovplyvňujú dianie v EÚ. Sú takí, ktorí tvrdia, že EÚ nemá moc na to, aby došlo k skutočnej zmene. Tak na čo sa vôbec snažiť o niečo? ja by som chcel potvrdiť, že osud národa, ktorý už trpí e, celé storočie e, e, presídlovania, popierania práv, si zasluhuje vašu pozornosť. Ja by som vám chcel poukázať, preukázať, ako izraelská okupácia od samého začiatku sa snažila izolovať palestínčanov obmedziť ich na, na e, územia, kde e, už dlhšie žijú a takisto e, rozširovať obsadzovanie teritorií Izraelčanmi na úkor palestínčanov. Má to názov takýto postup kolonializmus, jeden z najviac odsudenia hodných fenomén, fenoménov v, v histórii ľudstva. Toto je naj dlhšia kríza od dôb založenia OSN a takisto aj dlhšie trvajúca učenecká kríza na svete a e, v modernej histórii ľudstva. Chcem vám povedať toľko, že Jeruzalém vždy bude zaujímať osobité miesto v, v, v v srdciach a hlavách ľudí všetkých náboženstiev a koexistencia církvy na tom mieste pomôže koexistencii národov inde. A ak e, e, e, sa zaujmete od Izraela, tak pomôžte Izraelu, aby sa oslobodilo od toho, že je okupačnou veľmocou a týmto ovplyvňuje životy miliónov ľudí, palestínčanov. Ak e, e, to zatiaľ som vás nepresvedčil, tak e, poviem aspoň toľko. Zamyslite sa nad tým, čo ste ochotní tolerovať dnes. To, čo tolerujete dnes, ovplyvní váš život do, budúcno, do budúcnosti. A ak to bude takto pokračovať, tak bude nahľadávané medzinárodné právo a pravidlá a e, budú e, e, presadzované pevnosti, pevnosti ktoré, ktoré posilňujú. A tieto pevnosti sú tak silné ako naše kolektívne snaženie. Ak naše snaženie oslabne, tak tieto pevnosti padnú. A ale my chceme, aby nás chránili hodnoty. História vám povedala, viac ako ktorémukoľvek inému kontinentu, čo dokáže človek, ako dokáže e, kreovať svet, v ktorom žije. Viete, aký je mm, mm, cenný, e, cenný mier a že sloboda nemôže byť niečím, ničím nahradená. Vzájomné rešpektovanie, dôstojnosť je kľúčové. Táto únia bola vytvorená slobodnými a suverennými národmi. Sloboda a suverenita bola dosiahnutá za, e, e, za veľkých obetí a sú to e, slobodné a suverénne štáty. Napriek tomu dokážu spolupracovať a spojiť svoje sily v mnohých otázkach. Toto by nás, vás malo ovplyvňovať, keď si vytvárate stanovisko k nášmu konfliktu. Návrh USA vychádza z predpokladu, že Izrael ak má požívať bezpečnosť, tak to musí byť na úkor suverenity Palestíny. To neprinesie mier ani to nezabezpečí bezpečnosť Izraela. A určite to nemožno nazývať e, riešením, e, ktoré e, podpora, podporuje dva štáty. Ilegalita sa tým má nazývať realitou a od nás sa očakáva, že to máme prijať. Nelegálne osídlenia, nelegálna vojna, nelegálna anexia sa stane našou trvalou realitou a e, nepotlača okupáciu, práve že ju e, legitimizuje. E, v podstate je snaha dosiahnuť konsenzus a vieme, že Myslíme si, že presadzovať hranice z roku 1967 nie je e, pohľad do minulosti, ale je to e, trajektória do budúcnosti. Tu nejde o snahu rozdielovať, ale ide o to, že toto sa nepodarilo presadiť náležitým spôsobom. Súčasná izraelská vláda sa často chváli tým, že e, okupácia ju veľa nestojí jednoducho prezentujú, predávajú svoje benefity a my musíme pikať e, dôsledkami tej okupácie. Izrael tvrdí, že dokáže žiť normálnym životom a e, dokážu mať normálne vzťahy s ostatkom sveta napriek tejto situácii. Požívajú výhody hospodárskeho rastu Jednoducho e, ne, nestojí nič e, budovanie nových osídlení na našom území, za osmrcovanie našich e, občanov. Jednoducho zaberajú územia, kradnú naše zdroje, diktujú našim životom a predsa za to nie sú braní na zodpovednosť E, táto beztrestnosť Izraela e, dramaticky ovplyvnila životy e, miliónov palestínčanov už niekoľko dekád, ale zároveň to malo dosah na Izrael, pretože to oslabilo tých, ktorí sa snažili o mierové riešenie a tých, ktorí sa postavili voči nelegálnemu konaniu. Niektorí tvrdia, že sú dobrými priateľmi Izraela. Nemôžeme mať nič proti tomu za predpokladu, že tým nenaznačujú, že e, e, Izrael, ktorý kolonizuje na svet, to je v poriadku. 2 milióny palestínčanov sú súčasťou blokady. To je tiež Izrael. Izrael, Izrael ponúka imunitu e, tým, ktorí osidľujú naše územia vojakom, ktorým pritom namáhajú. Určite nik- nemôže e, súhlasiť s takýmito aktívami, predovšetkým aj v súvislosti s mm, e, inštitúciou priatelia Izraelu, to nie je cesta na dosiahnutie mieru a bezpečnosti. Ktokoľvek, kto podporuje e, beztrestnosť Izraela, pod, podkopova dosiahnutie mieru, nelegálne aktivity Izraela nemôžu byť ospravedlnené Eh, po politickej či právnej stránke nemôžete eh, hovoriť o tom, že treba skladať účty, eh, chovať sa zodpovedne a pritom udeliť výnimku Izraelu. To nie To nie je mm, kredibilné, to nie je spravodlivé a určite to nenapomáha mieru. Dokáže EÚ e zohrať nejakú úlohu v takejto situácii? EÚ presadzovalo riešenie dvoch štátov vychádzajúc z hraníc roku 1967 v čase, keď Palestína, Izrael a USA vôbec nenačrtávali takúto víziu a napokon toto sa presadilo, táto myšlienka ako medzinárodný konsenzus EÚ je kľúčovým partnerom pre Palestínu ako aj pre Izrael. EÚ má nástroje, ktoré dokážu príjmeť k dodržiavaniu medzinárodného práva u obidvoch štátov. Tento parlament má nástrojov, má moc a e, tým pádom má možnosť postaviť sa k veci zodpovedne. Izrael nesmie požívať nejaké výnimky. Nelegálne konanie je prosto nelegálne, bez ohľadu na to, kto za tým stojí, e, bez ohľadu na to, kto to je, čím to je. Každý e, musí byť braný na zodpovednosť. Ak nebudeme konať teraz, ako dokážeme predísť tomu, že Izrael bude anektovať palestínske územie, čo sa stalo ústrednou témou izraelskej kampane v predvolebnom boji. Jednoducho e, musíme vychádzať toho, že nie je to prípustné e, e, obsadzovať územie násilnou cestou. Anexia je práve takýmto prejavom. Ako sa k tomu postaví Európa? Bude, na to, bude sa na to pozerať? pri tom, ako sa také niečo de- deje. Izrael e, jednoducho e, ničí akékoľvek e, možnosti dosiahnutia mieru. Anexia by zbúrala akúkoľvek nádej na presadenie riešenia dvoch štátov. Izrael využíva všetky prostriedky k dispozícii, aby podporilo svoje okupačné snahy a presadzovať riešenie jedného štátu, vychádzajú z diskriminácie opačnej strany. EÚ by malo využiť všetky možnosti, ktoré má na presadenie riešenia e, e, dvoch štátov e, a uznať štát Palestíny, ktorý, ktorý je vymedzený hranicami z roku 1967. To je príspevok k slobode, spravodlivosti a mieru Zároveň my aj uznávame náš podiel zodpovednosti, naše povinnosti pri presadzovaní mierového riešenia. My sme odhodlení eh, presadzovať nenásilné prostriedky, presadzovať mierovú, mierové riešenie a my sme pripravení e, e, e, vstúpiť opätovne do rokovaní na základe medzinárodne uznávaných podmienok a medzinárodného práva a pod záštitou medzinárodnej komunity. A to okamžite. To zdôrazňujem, preto my voláme po podpore EÚ, podpore k, k, k zvolaniu Medzinárodnej mierovej konferencii, ktorá sa má zamerať na ten cieľ, ktorý som uviedol. Potrebujeme potrebujeme vašu pomoc. Nepodceňujte vaše možnosti, nepodceňujte to, do akej miery váš hlas zaváži a e, do akej miery tí, ktorí podporujú e, riešenie dvoch štátov, počuť váš hlas, na, do akej miery potrebujú vašu podporu teraz viac ako kedykoľvek predtým. Nepodceňujte to, koľko e, budúcich potenciálnych obetí môžete ušetriť pred takýmto osudom silu, ktorú máte pri ovplyvňovaní osadu nášho národa. Pred 75 rokmi humanita vytvorila tu tento multilaterálny poriadok na presadzovanie čoho? Spravodlivosti a mieru. A, a skutočne bol vyslovený záväzok nikdy, už nikdy chceme mať lepšiu budúcnosť OSN a charta OSN, Medzinárodný tribunál, ženevské dohovory, E, univerzálna deklarácia ľudských práv, e, e, perspektíva Medzinárodného trestného tribunálu, to všetko vyšlo, vychádza a, vy, a z, tejto, z tejto pôvodnej myšlienky víťazstvo humanity nad, nad mm, zlovesnými sílami. Ak zlyháte pri pri podpore Palestíny, tak zlyhate inde na svete. Pokúsme sa e, dosiahnuť situáciu, keď Palestína a Izrael bude žiť pokojne, mierovo, bok po boku, s pocitom istety. Každému budú zaručené rovnocenné práva pre ich jednotlivých občanov. Obe štáty, slobodné, suverenné, nie jeden na úkor druhého, aby skutočne mohli fungovať ako partnery a zmeniť región, ktorý je v vašom susedstve k niečomu lepšiemu, než je dnes. Ďakujem. Vaša excelencia, vážený vážený pán minister, ďakujem vám veľmi pekne za vaše slova. Myslím, že v nich nájdeme mnohé námety na rozmýšľanie. Ak sa um, budeme pridržať rečnického času, tak sa k slovu dostanú všetci kolegovia, ktorých mám na zozname, ale musia naozaj hovoriť len eh, dve minúty. Začne šéf delegácie eh, pre eh, vzťahy s palentínou. pán Pinida, a ten tu nie je, takže začneme skupinami. Pán Galer, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Vítajte medzi nami, pán minister. Myslím, že e, väčšina európskych e, politikov hlboko oľutovala, že táto americká administratíva e, sa aj vzdala um, želania byť eh, čestným sprostredkovateľom v tomto eh, konflikte. Myslím si, že to nie je v dlhodobom záujme ani Izraelu, ani eh, Palestíny. Vidím tú perspektívu riešenia a to by bolo, ak by jedného dňa Spojené štáty a EÚ budú spolupracovať s Palestínou a s Izraelom smerom k udržateľnému riešeniu dvoch štátov. No a mm, to, čo tu bolo odprezentované ako Trumpov rokov plán žiaľ neprispieva k niečomu, čo by sa mohlo nazvať krokom späť, v, krokom teda vpred v mierovom procese. No a ja si kladiem otázku, aký je váš názor, čo by sme my medzi tým, ako, ako nejaké konkrétne kroky mohli urobiť na zníženie napätia alebo na odľahčenie eh, zložitej hospodárskej a sociálnej situácie. Čiže čo by ste vy, prosím, uprednostnili ako nasledujúce kroky, E, kým musíme e, čakať na nejaké iné politické kroky z Washingtonu. Ďakujem veľmi pekne, pán Michael Gára a pani e, Arina. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ďakujem za vaše vystúpenie. Nuž, domnievam sa, že všetci sa zhodneme v tom, že tento plán je provokáciou voči palestinskému národu, to ste hovorili aj vy, ale okrem toho chcem povedať, že je to aj urážkou eh, svetovému usporiadaniu, čiže multilateralizmu a všetci tí, ktorí e, veria v medzinárodné právo a multilaterizmus, e, tým patrí aj Európa, čiže všetkých nás to uráža. No a chcem e, vám položiť jednu otázku, ale tá nespočíva v tom, čo som práve načrtla. Dnes pred vami tu bol katarský vicepremiér a ten povedal, že možno by sa v konečnom dôsledku o tomto pláne dalo diskutovať. A ja, ja vám kladiem otázku, ako je to možné, že vaši spojenci z arabských krajín nemajú väčšie slovo slovo eh, vo vzťahu k tomuto plánu, ktorý predložil eh, prezident Trump. Ďakujem veľmi pekne. Skôr než dostane slovo ďalší, ďalší rečník, chcem povedať, že zoznam rečníkov je uzavretý, eh, pretože tu máme ďalšie požiadavky ja som povedal, že dám slovo všetkým, ktorí už vtedy boli na zozname, ale všetkým s ďalším asi nám sa to nedá. Pán Ostevič, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, Eh, rokovania, mierové rokovania eh, sa skutočne um, sú teda v patovej situácii už celé 10 ročia, to uznávame a nečrtá sa tu žiadny pokrok. Možno by sme mali uvažovať o ďalších generáciách, o tých, ktorí sú dnes deťmi. Takže pán minister, keď um, pozerám um, na um, programy eh, pre deti um, v v Palestíne, ktoré, ktoré učia, aby glorifikovali e, e, martírov a aby e, teda recitovali rôzne rôzne básničky a, teda izraelských e, Izraelčanov teda označujú za najhoršie bytosti na svete, čiže aká bude budúcnosť vášho regiónu, keď sa k moci dostanú práve tieto, e, títo budúci dospelí a ako to bude vyzerať. Takže možno e, by bol čas zmeniť túto protiždovskú protiizraelskú propagandu aby teda bolo následne možné spoločne sadnúť k rokovaciemu stolu. Ďakujem veľmi pekne, Petras. Skupina ID sa o slovo nehlási, takže budeme pokračovať e, um, zelenými. Nech sa páči. <laughs> ja, herzlichen Dank. Srdečná vďaka za vaše pripomienky a správu. Aj moja otázka sa týka plánu pre Blízky východ. Ja ho nazývam Trumpov plán, ktorý považujem za eh, maximálne nešťastný. Eh, keď to budem vnímať pozitívne, tak eh, nastal zase pohyb v diskusiách medzi Izraelom a Palestínou a možné vyjednávania, ako to vidíte z vášho hľadiska. Sú teraz vyjednávania medzi Izraelom a Palestínou zásadne zlyhané a um, budú nejaké rozhovory ďalej prebierať, prebiehať. Predpokladám, že nakoniec e, nedospejú strany k riešeniu, ktoré by bolo dobre pre oboch. Ako to vidíte aj s Trumpovým plánom a budúcim spojením medzi Izraelom a vašou správou. E Za EKR žiadny koordinátor tu nie je, takže pánovi Rojsenovi môžem dať slovo, nech sa páči. Mr. Royson? Pán Royson, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Som prítomný ako e, spolu e, predseda izraelskej delegácie. No a chcel by som tiež e, hovoriť v mene delegácie. Budem hovoriť svojim materinským jazykom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán minister, je to veľmi e, milé, že ste prišli dnes e, medzi nás, pretože dialog je potrebný, dialog s nami, ale aj dialog medzi palestinskou a izraelskou stranou. Vyrozumel som, že ste teda um, uvádzali, že ste pripravení rokovať, ak sa preukáže, že Izrael je um, partnerom, ktorému leží na srdci e, mier. Zatiaľ e, to, ako sa zdá, úplne tak nie a teda e, ide to ďalej, ako teda sa to už spomínalo, teda zamietnutie mirového plánu. Ale um, pokiaľ ide o um, um, útoky z pásma Gazy. Zdá sa, že Izrael sa musí brániť proti týmto útokom. Takže e, ste e, pripravení e, teda brániť takémuto, takýmto násilným prejavom Hamasu z Gazi a ste pripravení urobiť, čo bude vo vašich silách, preto aby boli mm, potlačené teroristické skupiny, pretože v žiadnom prípade nie je možné postupovať cestou násilia. No a bolo by naozaj vhodné, aby ste bez nejakých predbežných podmienok zaujali miesto za rokovacím stolom. To je želanie medzinárodného spoločenstva na základe toho, čo je k dispozícii, treba začať rokovania. Čiže chcel by som vás vyzvať, aby ste usadli k tomuto stolu a pýtam sa, či ste ochotní to urobiť Zástupky. Ďakujem. Ďakujem. Chcem vám sa vám poďakovať za vašu prítomnosť teraz vo veľmi ťažkom eh, eh, období pre palestinský ľud a táto situácia sa stále zhoršuje za posledné 10 ročia. A mm, bolo to nielen veľa utrpenia, ale aj porušovanie ľudských práv, aj eh, porušovanie medzinárodného práva. A predložený plán je urážka a snaží sa zneužívať silu a mm, porušovať medzinárodné právo a e, toto nie len, že je nepriateľné pre palestinský ľud, ale má to aj ťažké dopady pre samotnú Európsku úniu a pre sieť. Toto je plán, ktorý chce legalizovať e, okupáciu, ktorá je proti medzinárodnému právu a zabranie e, vonkajších území a e, ktorý tiež načína dve veľmi ťažké otázky, ktoré agitovali externú pravicu v Izraelsku a to je presiedlenie obyvateľstva a situácia palestinských utečencov. Súbor návrhov nemožno nazvať ako riešenie s palestinským štátom a naďalej mu priznával menej ako 15 historického územia Palestíny a um, pre nás je to um, ďalší krok na legalizáciu apartheidu, ktorý sa považuje za uh, zločin uh, od roku 1973. v tomto zmysle uh, vysoká, um, vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku Jozef Borel vyžaduje vyhnúť sa akýmkoľvek jednostranným krokom a E, vyzýva k začiatiu e, priamých e, rozhovorov. Chcem sa vás zapýtať, že aké by boli podľa vás podmienky, aby sa mohli spustiť rozhovory takejto povahy a aby sa začalo pracovať na riešení o dvoch štátoch. Thank you. Ďakujem veľmi pekne za EPP. Pán Bazesku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Opäť eh, rád vás opäť vidím. Vážený pán minister, eh, dnes eh, vás vnímam ako mm, veľmi, veľmi agresívne, ak teda to takto môžem naformulovať, ak dovolíte. To v podstate narúša akékoľvek očakávania, že rokovania by mohli pokračovať. No a ja sa domnievam, že ide o jedinú šancu a možno ide o jednu z posledných šanci, ako dosiahnuť mier na strednom východe. Palestína musí e, pochopiť e, bezpečnostné potreby Izraela na jednej strane a samozrejme e, Izrael musí pochopiť samozrejme vaše potreby, ale ak eh, obidvaja eh, budete eh, zotrvávať na svojich stanoviskách, teda Izrael na svojom tradičnom stanovisku a vy na svojom, tak takto sa riešenie nepodarí dosiahnuť. Ja sa chcem vyjadriť ako zástupca krajiny, ktorá, ktorá uznáva Palestínu ako štát. Musíte rokovať a musíte pochopiť aj územné um, nároky um, Izraela, že, že nemôže jednoducho zmeniť zloženie svojho obyvateľstva. To treba pochopiť. Izraelskí uh, utečenci nemôžu zmeniť uh, túto, toto zloženie obyvateľstva. Ak uh, chcete veľmi otvorene rokovať o tejto téme, tak myslím, že aj o tomto probléme treba rokovať otvorenia. Treba rokovať aj o e, výmene e, území. Ďakujem veľmi pekne. E, poslední traja rečníci, pani Incia. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ďakujem veľmi pekne pánovi ministrovi za jeho prejav. Ehm, väčšinou ma zarazí, ak dovolíte takéto slova, keď sa rokuje o otázke Palestiny a eh, Izraela, keď teda ehm, mm, väčšinou treba, treba ehm, zaujať stanovisko proizraelské alebo propalestinské. A to ja nemám rada. A ak by niekto bol propalestinský, znamená to, že je proti Izraelu a opačne. Takže e, slovo, ktoré ja mám e, najradšej v tomto kontexte je byť e, promierovo orientovaný alebo nie, alebo prokonfliktne. No a v podstate tento Trumpov plán je akousi fackou potvári v mnohých ohľadoch, čiže ja v podstate možno nadviažem na otázky niektorých kolegov, ale teda, ak dovolíte, ďalšia otázka z mojej strany. Aký bude nasledujúci prvý krok? Aký by mal byť teda krok zo strany EÚ? No a um, mm, poďalšie nie je to napojené na uh, Trumpov plán, ale súvisí to s Palestínou a Izraelom. Predsa len uh, ide o voľby v Palestíne. Ako to teraz vyzerá s voľbami? Uh, um, sú tu nejaké e, prekážky alebo aké druhy prekážok v tomto kontexte, pretože e, práve um, voľby preukážu, aká, aká pevná e, je demokracia v týchto štátoch. Ďakujem veľmi pekne, pán Vajmas. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán zahraničných vecí El Maliki. Počas posledného funkčného obdobia Európsky parlament pri, Eh, prijal uznesenie, ktoré žiadalo eh, návrat eh, palestínskych utečencov a teda návrat Hadana Goldeno a Orana Shao, ktorých zadržiava Hamas. V roku 2019 Bezpečnostná rada OSN tiež prijala rezolúciu 2474 o ochrane civilistov v ozbrojených konfliktoch. No a tam sa tiež potvrdzuje význam e, toho, že e, rodiny by mohli mať, e, mali mať informácie o svojich nezvestných príbuzných. Hamas je tiež do toho zapojený. A čo robí teda palestínska samozpráva, aby zabezpečila návrat týchto izraelských civilistov, ktorí sú aktuálne zadržiavaní Hamasom a teda aké je zapojenie Eh, Červeného kríža, ako je to s porušovaním medzinárodného práva čo sa celkovo robí s cieľom zabezpečiť eh, teda bezpečný návrat pozostatkov eh, Hadana Goldena a Orana Shah, ktorí, ktorí boli zavraždení a teda ktorých pozostatky stále zdržiava Hamas. Pán Volis, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Súhlasím s tým, že Izrael by sa nemal správať, ako sa správa, a teda s požehnaním Spojených štátov. A domnívam sa, že Spojené štáty eh, by nemali eh, takto bezpodmienečne podporovať eh, Izrael. No a vzhľadom na to, čo sa stalo, akým smerom by sa EÚ mala uberať a ako by sme mali pracovať na mierovom riešení. Nemyslíte si, že, myslíte si teda, že riešenie dvoch štátov je, je mŕtve, alebo myslíte si, nemyslíte, že by sme mali uh, pracovať na riešení jedného štátu, ak tam uh, teda sa dosiahne rovnosť uh, medzi palestinskými a izraelskými občanmi, ak budú mať všetci občanské práva a ak sa vrátia izraelskí utečenci. Izabela Selima, na záver, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán minister, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás. Chcela som sa vás eh, spýtať, eh, ale v podstate čiastočne táto otázka tu už práve odznela, ale eh, predsa len, ak by ste mohli rozvinúť svoje stanovisko vo vzťahu k riešeniu dvoch štátov. No a či tiež, či by ste e, boli e, pripravení e, prijať priame rokovania s Izraelom bez ukladania nejakých predbežných podmienok na takýto krok. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, nech sa páči, mnoho otázok, široká škala otázok, takže dal by som vám slovo na nejakých 10-15 minút, aby ste sa pokúsili zodpovedať na čo najviac položených otázok. Ďakujem vám veľmi pekne. I will start. Začnem s poslednou otázkou. Áno, my sme pripravení začať priame rokovania s Izraelom bez e, podmienok. Áno, určite. Pokiaľ e, sa budeme držať e, starého zadania, ktoré už prijal celý svet, medzinárodné práva Eh, uznesenia OSN a medzinárodné opravnenie. Ak je tomu tak, ak tomu tak bude, tak eh, prečo nie? Sme pripravení. Otázka je, či máme partnera na izraelskej strane. Ja mm, to pochybujem. Snažili sme sa už veľa rokov a zdá sa, že eh, nám chýba príležitosť. Riešenie o dvoch štátoch je mŕtvé. Zdá sa, že neviete, že Netanyahu sa snaží zabiť e, to riešenie o dvoch štátoch e, tým, že vytvára nové skutočnosti v teréne a mení realitu a e, nepripúšťa, aby sa naplnil riešenie o dvoch štátoch. On nás všetkých tlačí k riešeniu o dvoch štá- o jednom štáte, ale riešenie o jednom štáte je škodlivé pre Izrael, ako aj pre všetkých ostatných. Prečo je to tak? Ehm, pretože ehm, vy si myslíte, že Izrael umožní palestínčanom, aby mali v tom ehm, riešenie, riešenie v jednom štáte rovnaké práva ako rovnocenní občania v demokratickom systéme. To musí byť e, žart. Izrael to nikdy neurobi. Takže čo vidíme ako jedno štátové riešenie je systém apartheidu a e, naplnenie toho, čo máme už dnes na západnom brehu. Systém apartheidu. jeden štát s e, dvoma systémy. S jedným systémom pre izraelských židov a jeden pre e, palestinských arabov. Toto mám dnes e, na západnom brehu a potom s týmto jednoštátovým systémom sa budú snažiť to legalizovať. Ja myslím, že Izrael tlačí na to a tá skutočnosť, že hovoria o zabratí 30 západného brehu územia Jordánu, a väčšiny osad, tak e, oni tlačia k e, riešeniu o jednom štáte. My budeme mať v e, tomto štáte, riešení o jednom štáte 6,7 miliónov Arabov a izraelských Židov. A potom problém um, bude mm, demografia. Problém bude demografia. My sa vrátime k vašej otázke a problém bude demografický. A o chvíľu budeme väčšina. V demokratickom systéme e, v jedno, riešenie o jednom štáte by sme mali potom vládnuť. A potom asi o dva e, roky premiér e, toho jedno e, štátového riešenia e, sa bude volať Mohamed. Myslíte si, že Izrael to bude akceptovať? Určite nie. Takže lepšie pre nich e, bude, aby sa snažili e, zachovať a chrániť a pracovať na riešení o dvoch štátoch, ak majú zdravý rozum. Ak budú myslieť na mier v tomto regióne. A riešenie o dvoch štátoch. Samozrejme, je životaschopné a je konsenzus na celom svete pre riešenie o dvoch štátoch. E, stratíme tento konsenzus e, celosvetový e, pre niečo, čo nemáme? Ak máme takéto riešenie pripravené, tak zachovajme ho a pracujme na ňom miesto toho, aby sme pracovali na niečom, čo v skutočnosti nemáme. Celý svet dnes je za riešenie o dvoch štátoch. Pracovali sme 50 rokov, aby sme vybudovali tento konsenzus pre riešenie o dvoch štátoch. Len USA a Izrael sú jediné dva štáty na tejto planete, ktoré sú proti riešeniu o dvoch štátoch. Umožníme im, aby nás porazili, aby zničili riešenie o dvoch štátoch a tento medzinárodný konsenzus pre niečo, čo nevieme, kam bude nás viesť, viesť k apartheidu. Chceme toto? Ako odpovedám mnohé z týchto otázok, že čo máme robiť, e, musíme chrániť e, e, toto riešenie na dvoch štátoch, musíme to pracovať na jeho naplnenie a musíme sa snažiť vymyslieť, ako môžeme nastoliť toto riešenie o dvoch štátoch. Ale e, aké riešenie o dvoch štátoch? Nie riešenie o dvoch štátoch podľa Trumpa Netanyahu a úplne demilitarizovaný, úplne rozdrobený a e, nedostatočne zvrchovaný, ale skôr zvrchovaný demokratický a kontinuálny štát e, Palestína na základe hraníc 1967 e, s Jeruzalemom ako hlavným mestom. Toto nazývame riešenie o dvoch štátoch, ale nie je žiadne iné. Ale ak to je tak, tak pracujme na tom, vy máte um, moc, aby ste uh, na tom pracovali ako Európsky parlament. A uvidíte, že budete mať partnera v Palestíne, ktorý bude pracovať na riešenie o dvoch štátoch, pretože to je najlepšie pre všetkých ostatných. Ale keď hovoríme o riešení o dvoch štátoch, keďže vy ako Európania ste uznali štát Izrael, tak e, v tomto vzorci e, chýba e, uznanie štátu Palestína. Áno, Rumunsko uznalo štát Palestína, ale sú tu ostatné štáty, ktoré ešte neuznali. Ak chcete zachovať riešenie o dvoch štátoch, ak chcete naozaj stať pevne proti tomuto zabratiu západného brehu, tak musíte napredovať a tlačiť naše štáty, aby uznali e, štát e, Palestína. E, toto je jediná možnosť, aby sme boli rovnocenní a vyjednávali so štátom Izrael ako rovnocenní partnery. Viete si ináč predstaviť, že my budeme trpieť okupáciu. Aby som opustil Ramala, musím dostať povolenie od Izraelcom, aby som sa dostal k vyjednávaniu s Izraelcami to nie je vyjednávanie e, za rovnocenných podmienok. Musíme e, byť e, rovnocenní, to znamená rovnocenní zvrchovaní a potom budeme vyjednávať o týchto podmienkach. A viete ináč, aký bude výsledok. Začali sme od madridskej konferencie a išli sme ďalej a pozrite, kde sme. Nikde. Pretože to nie je rovnosť. Čo sa týka, nie je tu rovnocennosť, rovnosť a e, Izraelci všetko okupujú a oni majú navrh a my, palestinci, ktorí sme pod e, okupáciou, sme tým utlačení a to nie je udržateľné a nie sú to rovné príležitosti pre rovnocenných partnerov vo viednovniach. Takže keď hovoríme o tom, aké sú najlepšie podmienky pre vyjednávanie, tak najprv musíme zabezpečiť, aby štáty, ktoré ešte neuznali štát Palestína, aby tak urobili, aby na to tlačili a vyjadrili, že e, riešenie o dvoch štátoch e, je najlepší vzorec, e, ako to vyriešiť. Ak to urobíte, tak Palestína okamžite pozve vaše pozvanie a bude pripravená e, sedieť za vyjednávacím stolom. Áno, my máme starosti o nové generácie aj v Palestíne, aj v Izraeli. A pracujeme pre nové generácie mier, ktorý chceme e, vytvoriť e, a budovať, je pre nich viac ako pre nás. To je veľmi dôležité. A preto, aby sme dokázali toto naplniť, musíme pracovať pre mier. Pre spravodlivý mier. A spravodlivý mier znamená, že okupácia musí skončiť a palestínčania musia dostať právo na sebaurčenie a nezávislosť Izrael nemôže byť e, okupant a zároveň tvrdiť, že je naozaj demokratický. Nemôžete byť demokratický zatiaľ, čo okupujete iných ľudí, ich životy, ich e, vieru a budúcnosť. To je nemožné. A pre nás, ak e, chceme sa postarať o ďalšie generácie, tak oni, keď idú do školy, vidia uh, izraelských vojakov a osadníkov, a e, izraelskí osadníci, keď e, chodia z jedného miesta na druhé, tak vidia mur. Toto sú reality, ktoré nová palestinská generácia vidí každý deň. Ako by sme dokázali ich presvedčiť, že je pre nich v budúcnosti príležitosť, ak ne odstránia všetky tieto prvky, ktoré odstraňujú nás od nich, od Izraelcov a aby dokázali budovať eh, mier medzi oboma stranami. Nakoniec nehovoríme nie samoučelne. My už sme pripravení sa angažovať vždy, keď e, príde príležitosť. A tento Trumpov plán e, vznikol a snaží sa negovať základné práva palestínčanov na ich e, štátnosť a ničí ich národné východisko a uberá im právo na vlastný zvrchovaný štát a dáva Izraelu plnú kontrolu nad ich zvrchovanosťou, bezpečnosťou a územím aj na zemi, aj mori, aj vzduchu. Aký štátny útvar myslíte, že palestinčania budú akceptovať? Pred pár mesiacmi Netanyahu napísal článok v izraelských novinách a on vyjadril veľmi jasne, že podmienky, ktoré kladú na palestínčanov, znamená, že bol by zázrak, keby palestínčania dokázali naplniť tieto podmienky. A keby aj zázrak sa stal a palestínčania dokázali naplniť také podmienky, tak potom Izraelčania budú tí, ktorí e, určia, či palestínčania majú právo na to, aby mali vlastný útvar a nie štát a potom aj v budúcnosti, ak Izraelčania dajú palestinčanom právo na vlastný útvar, tak e, potom môžu kedykoľvek e, do neho vstupovať, e, vpadnúť a zmocniť sa toho útvaru, ak si budú myslieť, že je ich bezpečnosť ohrozená. Kto v tejto miestnosti by bol ochotný byť občanom v takomto útvare? Nikto. Môžem vás uistiť, že nikto a nikto na palestinskej strane nie je pripravený akceptovať takéto poníženie. My nie sme horší ako ktokoľvek z vás. Radi by sme, um, aby s nami bolo obchádzané rovnocene, aby sme mali práva, dôstojnosť a slobodu a máme právo na náš e, vlastný nezávislý štát a sme odhodlaní e, spolužiť v miery s eh, Izraelom a to za rovnocenných podmienok. A eh, to je pre nás zásada a eh, nepremrhajme túto príležitosť a snažte sa konať teraz, pretože keď Izrael bude naplňať tento Trumpov plán a zaberie západný breh, tak potom vy budete vítať násilie nielen v Palestíne, v Izraele, ale v celom regióne čo by nikto nechcel vidieť a musíme sa snažiť tomu zabrániť. Addressing... Vaša excelencia, vaši kolegovia, vážení kolegovia, ďakujem, že ste vystúpili pred e, dnešným zasadnutím a budeme naďalej v styku s e, vašim zastúpením a vieme, aká kľúčová je teraz táto fáza. Ďakujem pekne. Colleagues, let's continue. Uh, Kolegovia, pokračujeme na zasadnutí výboru. Posledný bod pred predstavkou na obed o jednej. Bod 8. Teraz chcem privítať izraelského velvyslanca pri Európskej únii a NATO, ktorého mnohí dobre poznáme. Je to pravidelný host v Európskom parlamente. Veľvyslanec, my sme dnes už mali ako hosti rečníkov ministra zahraničných vecí Kataru a pred vami na tejto stoličke sedel minister zahraničia palestinskej samozprávy a tiež e, si chcem vypočuť e, váš názor, izraelský názor na posledný vývoj v mierovom procese a najnovší návrh e, na mierový plán od americkej administratívy. A vítam vás, e, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, e, veľa ctení poslanci, poslankyne, hostia. Dobré popoludne vám všetkým. Je mi cťou byť tu prítomný a vystúpiť po celom rade ctených eh, ministrov zahraničných vecí ja by som chcel sa priznať e, k tomu, že dnes som splnil svoju čestnú úlohu e, e, vo všeobecných voľbách. Hlasoval som, hlasuje sa práve dnes na všetkých veľvyslanectvách Izraela, pričom teda tie voľby sú o dva týždne. Prečo to spomínam? Som hrdý volič z Izraela a nachádzame sa vo veľmi citlivom období v Izraeli a musím toto mať neustále na zreteli. Toľko na úvod. E, e, poviem niečo k vzťahom EU izrael Sú dlhotrvajúce a má, zdieľame spoločné záujmy, spoločné hodnoty a bohatú spoločnú históriu. E, na ilustráciu mojich slov by som chcel poukázať na dve oblasti spolupráce medzi EÚ a Izraelom, napríklad v oblasti bezpečnosti, vedy a e, techniky, technológiou. Je príklad, ktorý toto jedinečne e, dokumentuje. Spomením, že v decembri 2019 Európsky inštitút inovácie a technológie EIB vytvorilo e, svoje zastúpenie v Tel Avive. E, to je jeden z troch zastúpení mimo EÚ. Dlišné dve sú v Silicon Valley a v Číne. To je jednoznačný signál potvrdzujúci hodnotu hodnotný, e, hodnotného partnera, akým je Izrael pre EÚ. Teraz by som sa chcel vyjadriť k téme regionálnej bezpečnosti. Verím, že čoskoro začne obdobie rastu a rozvoja v tej politickej oblasti našich vzťahov. Imperatívom, aby sa tak stalo, je uznanie zo strany EÚ prekernej bezpečnostnej situácie, s ktorou sa každodenne potýka Izrael. Irán je izraelským hlavným, e, izraelskou hlavnou hrozbou ja viem, že jednou z veľkých dôvodov možno dnešného pozvania je konflikt Izrael a Palestína. Ja chcem preto obzvlášť zdôrazniť, že z hľadiska bezpečnostných hrozie pre Izrael je číslo jedna Irán. Tento Irán sa, tento, táto hrozba sa E, iránska hrozba sa neobmedzuje na, Ira, na Izrael, je hrozbou pre všetkých západne orientované e, štáty. A to znamená, a je hrozbou aj pre Európu. Tak ako od nás očakávate, to znamená, e, že Izrael bude citlivo vnímať problémy EU u, Rovnako v e, e, opačnom pare to môžete vnímať, musíte vnímať aj u nás. Pokiaľ si povieme a, a, a potvrdíme, že Irán je hrozbou pre európske zájmy, tak Irán ohrozuje samotnú existenciu izraelského štátu. Priamo aj nepriamo e, cez spojencov Iránu. E, teraz by som prešiel k téme Palestíny. Na úvod konštatujem, že princíp, ktorý pre nás smerodajný, je túžba po miery s našimi <clears throat> susedmi, všetkými susedmi, vrátane palestínčanov. Zároveň, zároveň však musím konštatovať, že je to podmienené zabezpečením e, e, bezpečnosti v Izraeli a Izrael je jediný, ktorý, jediný subjekt, ktorý môže povedať, čo je v záujme bezpečnosti e, Izraelu. E, vyjadrenie k návrhu USA e, ja chcem vyslať signál, ktorý prajú všetko dobré Izraelčanom a Palestínčanom. Zrejme ste to vy všetci. Prosím, snažte sa sústrediť na to, čo, je vo vašich oči, čo sú vo vašich očiach pozitívne prvky tohto plánu a apelujte na palestínčanov, aby k tomu pristupovali rovnako. Z môjho pohľadu tento plán je veľmi vyvážený z hľadiska bezpečnosti a národných záujmov Izraelov a ašpirácií palestínčanov o e, e, samourčenie. Izrael pristúpil na to, že bude rokovať s palestínčanmi, vykazajúc tohto návrhu. Je to dobrý plán pre dosiahnutie mieru. Veríme, že e, e, palestínska Palestína podporí tento návrh a tým pádom sa dostaneme za spoločný vyjednávací stôl. Chcel by som pripomenúť, že počas ostatných e, e, mm, rokov i Izrael ponúkal Palestíne veľmi komplexné plány, pri najmenšom trikrát. Posledne tak bolo zo strany prezidenta Obamu v roku 2013, ale neustále sú tieto plány zamietané. Plán prezidenta Trumpa sa snaží riešiť základnú príčinu konfliktu. Mm, to znamená, že Palestína musí konečne e, e, priznať Izraelu štatút židovského štátu. Ide o problematické územia Judei a Samárie. Toto sú územia, ktoré sú kľúčové pre, z hľadiska nášho detictva. Americký plán hovorí o tom, že Izrael zachová status quo na územiach, ktoré nie sú videné ako súčasť Izraelu do budúcnosti. Pokiaľ eh, pokiaľ palestínčania chcú lepší život, budúcnosť, dôstojného života, nádeje, domnievame sa, že ten plán ponúka práve toto palestínčanom. Tento plán neodopiera e, nikomu e, svoju domovinu. Naopak snaží sa e, ponúknúť inovatívne riešenia tým, že určené územia budú územiami, ktoré budú priechodné a podporia slobodu pohybu 50 miliónový investičný plán zo strany USA zabezpečí budúcnosť prosperity pre Palestínu. Tieto masívne investície prinesú pozitívnu zmenu, o ktorú, ktorú pocíti každý jeden palestínčan. Táto, toho, e, tento návrh adresuje kľúčové bezpečnostné požiadavky Izraelu. Bezpečnostná kontrola bude v rukách Izraele v celej oblasti na západnej strane rieky Jordan. Tým Izrael získa e, e, trvalý e, východnú hranicu a ochranu tejto hranici. To je kľúčový prvok izraelskej bezpečnosti. V tomto návrhu sa apeluje v prospech toho, aby Hamasu boli odobrané zbranie a pásmo Gazy bolo demilitarizované. To je kľúčový aspekt nielen pre Izraelčanov, ale aj pre Palestínčanov. Zároveň je jednoznačný v tom, že e, problém s palestínskymi utečencami musia byť rieš- musí byť riešený mimo e, izraelského štátu aby antický, antické hlavné mesto Židov Jeruzalém zostal zjednotený pod suverenou správou Izraelu. A takisto táto, tento návrh hovorí o tom, že e, dôležité náboženské miesta a lokality ostanú otvorené všetkým. A v neposlednom rade veríme, že palestínčania príjmú túto víziu mieru. Verím, že palestínčania sa mm, nezhodia zo stola túto ponuku mieru. Je to dohoda pre obidve strany. Izrael sa určite chopí tejto možnosti a veríme, že ani EÚ e, e, ne, mm, podchytí túto príležitosť veci doriešiť v tomto regióne. Ďakujem pekne. Takže To boli teda izraelský pohľad na túto tému. Tá e, tému, ktorá bola ústrednou témou celého dopoludnia v našom, v našom výbore. No, e, máme tu niekoľko desiatok rečníkov, vidíme, koľko stihneme. Pani Vyslatýva začína veľmi pekne, pán predseda, vážený pán veľvyslanec. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás a ďakujeme, že ste sa s nami e, podelili e, o mm, to, čo bolo obsahom vášho prejavu. Na začiatok by som chcela nadviazať to, čo ste hovorili vy, že ste hrdí na to, že ste mohli dnes hlasovať vo voľbách e, dnes ráno. A myslím, že všetci, ktorí žijú v demokracii, by mali mať rovnaký vzťah k hlasovaciemu právu E, čo, e, ktoré teda nie všade na Zemi je takouto samozrejmosťou. Hovorili ste veľa o miery a chcela by som e, v týchto prvých niekoľkých slovách povedať, že každý by mal mať právo na mier a žiť v miery a je to čosi, čo vnímame ako v tomto regióne za veľký problém. Tiež som vyrozumela, že e, politika e, medzinárodná politika, ktorú e, vedie Irán, je pre Izrael veľ, veľmi problematická a taktiež je veľkým problémom aj pre nás. Z druhej strany dúfam, že um, chápete, že tento mierový plán, ktorý navrhujú Spojené štáty, uh, Mm, teda v aktuálnom e, návrhu e, s týmto plánom jednoducho nemôžeme súhlasiť. V takejto podobe je tam mnoho problematických miest a bolo by treba naozaj pracovať na inom základe ako tento plán. No a e, tiež vám chcem položiť rovnakú otázku, ktorú som položila našim hostom, ktorí tu boli pred vami a ide o riešenie dvoch štátov. Um, hovorilo sa o um, riešení jedného štátu, o riešení dvoch štátov a myslím si, že toto je jedným z kľúčových bodov, pretože predsa len mám trochu uh, oblasť, uh, o, o, mám trochu uh, teda uh, strach, uh, keď uh, jedné a druhý hovoria o riešení uh, dvoch štátov a chcel by som vedieť o tom, čo si viac. Arena za SAD ak eh, eh, sa koordinátori neujmu slova, tak eh, vždy tu hrozí riziko, že budem za to kritizovaný, ale pani Arena, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, mám dve otázky. Prvá otázka, samozrejme, chápem všetkým argumentom, ktoré tu odzneli. Ehm, k obsahu tohto plánu a ja sa chcem e, spýtať, ak by tento plán tak rešpektoval obyvateľstva aj palestínske, aj izraelské, prečo, prečo pán Trump neobhajoval tento plán pred Bezpečnostnou radou OSN, aby z toho vyplynul nový medzinárodný konsenzus? To je prvá otázka. No a druhá otázka, poznáte vzťah, aký má ktorý má teda EÚ e, s Izraelom, ktorý sa opiera práve o medzinárodný konsenzus a opiera sa teda tiež o niektoré e, medzinárodné mm, zákony a, mm, a dohovory. Čiže EÚ e, podpísalo tieto medzinárodné dohovory a je teda nimi viazaná tieto dohovory e, sme podpísali s e, partnerom, ktorý e, jasne a zrejme nedodržiava tieto medzinárodné dohovory, teda vy, pretože tento plán je v rozpore s dohovormi a s medzinárodným právom. Čiže ste, ste pripravení upustiť od týchto dohovorov a najmä od asociačnej dohody? Máme tu e, britských, e, britských bývalých kolegov, e, ktorí sa rozhodli odstúpiť o EÚ a znášajú dôsledky. Takže ak, ak sa Izrael teraz rozhodne, že upúšťa od asociačnej dohody, pretože teda podporujete a rešpektujete tento Trumpov plán, čiže pýtam sa, či ste pripravení znášať dôsledky a zaplatiť za to cenu. Mr. Bauza? Zareňu, pán Bauza. Dnes... Eh, Budem hovoriť po španielsky. Ďakujem. Poprvé, ďakujeme, eh, pán eh, veľvyslanec, že ste k nám prišli. Vystavujete sa tým nielen našim otázkam, ale ale aj veľmi slabo skrývanému antisemitizmu niektorých poslancov. Ako viete, minulý týždeň Clara Ponsetti, ktorá uniká pred španielskou spravodlivosťou, je členkou parlamentu. Ona porovnala španielský štát k Adolfovi Hitlerovi e, porovnávala právny proces, ktorý sa odohráva na v Najvyššom súde v Španielsku s holokaustom. To je nehorázna e, e, e, to je nehorázne prirovnanie. Rád by som počul váš názor na to. Ja zdieľam vašu analýzu, ale niektoré z vyjadrení mojich kolegov poukázali na kľúčový aspekt. Izrael, Izrael je ohrozovaný štát rôznymi režimami, rôznymi skupinami, ktoré chcú zničiť. Preto mám túto otázku, čo môžeme my ako Európania urobiť v prospech toho, aby sme presvedčili Izrael o tom, že si uvedomujeme potrebu dosiahnutia bezpečnosti v Izraeli. E, za ide, pani Pomfrisko. Ďakujem. Pán veľvyslanec, je nám potešením e, si iba vypočuť aj to, že ste si splnili e, svoju úlohu ako voliča. To nás spája obrana a, a, a načenie pre všetko demokratické v našich domovinách. Ja som už viackrát vyjadrila v e, obdiv a podporu Trumpovho plánu na pôde EP pretože som presvedčená o to, že tento plán môže napomôcť dosiahnutiu mieru medzi, medzi Palestínom, Palestínou a Izraelom. Ja vychádzam z toho, že e, e, obrana európskej bezpečnosti ide ruke v ruka s obhajobou bezpečnosti Izraela. Ak E, obhajujeme e, e, bezpečnosť v Izraeli, tým obhajujeme aj našu bezpečnosť. Moja otázka. Návrh Trumpa, jeho návrh a váš schopnosť uzavrieť i vyjednávania pozitívne z hľadiska bezpečnosti danom regiónu. Myslíte si, že to pomôže aj iným regiónom v nadväznosti alebo s prepojením na e, iné štáty e, na e, pobreží Stredozemného mora. Za zelených. Pani Auken. Ďakujem. Zapal slov kolegyni v Ríňo, jeden, jeden z mojich priateľov v Izraeli to povedal, okupácia nie je košer. Ak ak sa kritizuje okupácia, tým podporujeme Židov. To by sme si mali uvedomiť. To je plne v súlade s medzinárodným plánom, právom. E, ak hovoríte EEU, k tomuto sa veľmi jednoznačne vyjadril pán Borel minulý týždeň a pán Borel získal podporu od väčšiny rečníkov, pretože my sme, sme Európska únia je viazaná medzinárodným právom to, to nie je niečo, čo uplatňujeme z času na čas. Je to zakotvené v zmluve o fungovaní EÚ, je to v článku 21, tak jednoducho e, dohovorí bezpečnostná rada. E, medzinárodné právo to je zakotvené v, v EÚ. EU E, ak hovoríme o pláne, ktorý e, má, e, má, má podriadiť Palestína pod úplnú kontrolu Izraelčanov, a to znamená aj niekoľko miliónov palestínčan, čo má byť deportovaných. Pardon, upravujem to číslo na 3000 či viac a je tam teda úplná, úplná kontrola zo strany Izraelu. S tým nemôžeme súhlasiť, ale ja plne chápem váš záujem o to, aby ste dosiahli mier so všetkými, e, so susedmi. Pýtam sa, Arabská liga zopakovala to, čo bolo povedané v roku 2003. E, e, vtedy sa hovorili o, o mierovom plane e, na základe hraníc e, z roku 1967, riešenie dvoštatné, to všetko už bolo v ženevskom návrhu, e, ktorý bol formulovaný pár rokov predtým. To jednoducho sa odvojilo od medzinárodného práva a bolo povedané OSN, že, že že pokiaľ Izrael pristúpil e, na túto dohodu, tak všetky arabské štáty budú uznávať izraelský štát. A žiaľ, bolo to e, zmetené zo stola zo strany Izraela a to ma veľmi zarazilo. Takže pýtam sa vás, pokiaľ by to taká takéto niečo zopakované, prečo to neuchopíte a budete mať budúcnosť Izraela, rovnako aj budúcnosť pre Palestínu a ostatných. Ďakujem, pán Auken, a za ECR musíte sa dohodnúť na, jednému, na jednom rečníkovi. Mali sme nejaké rozpory z EKR? Kto by z EKR? Nech sa páči. Hey, eh, I'm going to speak. Yes. Eh, budem hovoriť po španielsky. Veľvyslanec, eh, ako vidíte, eh, na základe mm, komentárov eh, neužijete si v tomto parlamente ani v Európskom parlamente, ani v EÚ veľkú podporu pre Trumpov plán. Poprvé preto, že Trumpov plán pochádza od Trumpa, mm, po druhé mm, preto, že je to tiež základa pre hľadanie rozumnej dohody, ktorá nebude ohrazovať Izrael. Ja vám chcem eh, povedať dve veci ktoré vo, s ohľadom na Izrael, ktoré existujú. Borel išiel do Iránu, do Tehranu a išiel tam dní potom, čo tehranský režim eh, zavražil 1500 Iráncov na uliciach. Eh, Nebolo tam žiadne odsudenie, nestalo sa nič a nehovorilo sa hovoril, ako keby hovoril s e, akýmkoľvek iným štátom, nehovoril o e, vôle zničiť Izrael. A e, v našej spoločnosti máme postoje, ktoré sú nepriateľské voči Izraelu a máme teraz mnoho obcí, kde vládnu komunisti a kde sa rozhodli, že nebudú najímať Židov. A my sme pred e, týmito prvkami v Európe, ktoré viedli k takému e, to nepriateľstvo voči Izraelu a preto máme veľmi malú nádej o e, v ta, dosiahnutie takejto dohody a v takúto podporu, ktorá by mala racionálne základy, aby sme hľadali také požiadavky, aby mm, Palestinci hm, prestali eh, hľadať eh, príležitosti. A v tomto zmysle eh, vzhľadom na vodnú antisemitizmu ľavičarov, ktorá je v Európe a ktorá akceptuje na mnohých miestach, je to hrozba pre všetkých a pre celú Európu a e, Židia utekajú z štátov západnej Európy, odchádzajú z Francúzska a z Nemecka do Izraela a to práve kvôli tejto nehanebnosti. Ďakujem veľmi pekne, Gue, pani Hladuena. Ďakujem, predseda. E, ne, um, stratím ani minútu e, odpovedaním na barbarstva, ktoré sme si vypočuli dnes do od krajinou z mojho štátu. E, ďakujem veľvyslancovi za to, že je tu a chcem e, uznať, že Palestina má právo na dôstojný štát, ale aká dôstojnosť je, keď e, nemajú územnú celistvosť, keď sa im kráti a vypína dodávka elektriny aj vody a keď sú odkazaní na pospas vám a E, toto e, je návrh, ktorý nebol vypracovaný s palestinskými orgánmi a ktorí jasne povedali, že to odmietajú. E, z tohto hľadiska tento plán je nezákonná činnosť a čo je dôležitejšie, Európska únia by mala podporiť eh, medzinárodné právo. A hovoríme, že to je eh, medzinárodné eh, konanie, ktoré už sa deje 10 ročia, pretože zámerom jeho je kontrolovať Jeruzalem, ktoré podľa OSN je spoločné mesto a tiež chce legalizovať nezákonné osady v Zajordánsku a tiež chce legalizovať alebo žiadať anexiu jordánskeho údolia a tiež E, neuznáva práva viac ako 5 miliónov utečencov z Palestíny a preto myslíte si naozaj, že tento návrh e, zaručí základné e, práva alebo rovnaké zaobchádzanie týmto ľuďom? Som presvedčená, že každý chceme sa vysloviť za um, spravodlivý a trvalý mierový proces pre budúce generácie. Ja pýtam sa vám, že aké e, budú dôsledky, e, keď e, sa začnú plniť tie tézy najextrémnejších strán vo vašom štáte. Um, ako um, povedal um, najvyšší vysoký predstaviteľ EÚ, um, vyzval k tomu, aby sme sa vyhli jednostranným uh, krokom, ale Antonio Guterres vo svojich posledných vyhláseniach, ale eh, nielen uh, palestinské skupiny, ale aj izraelské MVO to nazývajú ako lúpež storočia. No, ak eh, si eh, želáte mier, tak jediná cesta je plniť medzinárodné právo. Thank you, colleagues. Ďakujem vám veľmi pekne, eh, vážení kolegovia. Viem, že sú to veľmi emotívne otázky, ale chcel by som vás všetkých poprosil, aby eh, keď budete eh, vystupovať, aby sme sa pridržali našej parlamentnej terminológie, ktorá je zaužívaná Vážený pán vyslanec, budeme končiť o 13.00, pretože o 14.00 musíme pokračovať hlasovaním, takže dávam eh, pár minút na odpoveď. Súhlasíte, prosím? Áno, ďakujem veľmi pekne. Aj mne sa niekoľko eh, vecí stratilo v priebehu tlmočenia, takže za to sa ospravedlňujem a pokúsim sa zareagovať na vaše otázky a Oceňujem záujem z vašej strany aj záujem o tento dialog. No a opäť chcem pripomenúť, že e, číslo 1, 2 a 3, teda hlavné obavy e, izraelského e, štátu sú bezpečnostného charakteru. Práve tieto prvé tri obavy a prvé tri hrozby z bezpečnostného hľadiska predstavuje Irán. No a samozrejme e, táto téma vzbudzuje e, veľké emócie e, zo strany všetkých, ale chcem povedať, že Izrael v skutočnosti ohrozuje krajina, ktorá je do určitej miery vašim priateľom. No a ja očakávam od vás, od Európskeho parlamentu a od priateľov Izraelu ktorí podporujú Izrael, aby ste, aby ste sa e, vyjadrili, keď Irán ohrozuje Izrael, aby ste neostávali e, mlčať, e, pretože to nedáva zmysel. Potrebujeme, potrebujeme získať vašu dôveru a vy našu, ale to sa nedá dosiahnuť, ak budeme ignorovať a budete ignorovať to, čo je obavou číslo jedna v Izraeli. Takže reali- mali sme a viedli sme tieto, tento dialog a budeme um, v tom pokračovať. Tieto témy sú veľmi dôležité um, zo všetkých uh, strán a na všetkých úrovniach, ale musíme sa navzájom počúvať. Nesmieme si len takto hádzať do tváre rôzne tvrdenia. Čiže hovorilo sa tu o riešení dvoch štátov. Ja som šťastný medzi diplomatmi a tiež mám to šťastie, že včera večer môj premiér vystupoval na izraelsko-arabskej televízii a odpovedal na, na túto otázku a hovoril o tom, že sme pripravení o tejto téme rokovať okolo e, rokovacieho stola. Čiže čo je cieľom rokovaní? Že treba rokovať a venovať sa rokovaniam, nie rokovať s Američanmi, s Európskou úniou, alebo s inými, ale s Palestínou. A, a keď Palestína bude súhlasiť s tým, že príde k rokovaciemu stolu, tak budeme rokovať o všetkom. Vrátane riešenia dvoch štátov. Bola tu otázka týkajúca sa e, Bezpečnostnej rady. Ja vystupujem v mene izraelského štátu um, a nie je to otázka teda pre mňa. Nevystupujem ani za Európanov, za Američanov, ani za Arabov, ani za Palestínčanov. Ja tu hovorím v mene izraelského štátu. To je moja krajina a my nie sme e, členom Bezpečnostnej rady. Izrael nikdy nebol členom Bezpečnostnej rady, takže myslím si, že by ste si mali položiť otázku, prečo, e, prečo Izrael nikdy nebol zvolený ako člen Eh, Bezpečnostnej rady po 72 rokoch nezávislosti. Prečo Európa netrvá na tom, že by Izrael mal byť zvolený za jedného z členov eh, Bezpečnostnej rady? Dve európske krajiny eh, sa proti nám postavili, keď sme sa uchádzali o, o členstvo Bezpečnostnej rady. Jedinýkrát, keď sme sa teda o ňo um, ehm, uchádzali. Myslím, že jednou z týchto krajín bolo Nemecko a druhou Belgicko, ak sa nemýlim. Ale je to vo vašom záujme, aby Izrael sedel v Bezpečnostnej rade a, a aby ste nás tom podporili, pretože um, tak uh, i, uh, Izrael bude mať väčšiu dôveru v medzinárodné organizácie, vrátane OSM, pretože zatiaľ, zatiaľ je tá dôvera veľmi malá. Pozrime sa na to, čo, čo sa odohráva v, v Ženeve, keď Severná Korea, Katar a ostatní posudzujú Izrael. Ja uh, som bol na ministerstve zahraničných vecí riaditeľom útvaru pre medzinárodné vzťahy a e, je to veľmi dôležité. Musíte nám v tom pomôcť, aby sme si vybudovali dôveru voči, voči tieto, e, tieto organizácie. Pani Bauza, ocenujem to, čo ste povedali na tému antisemitizmu Um, musíte sa vyjadriť práve vy, vy, vy e, tu v tomto výbore, v tomto parlamente. Aj znútra sa treba vyjadriť e, proti antisemitizmu. E, narastajúci význam antisemitizmu je znepokojujúci. 2018 bol rok, keď sa v Európe odohralo najviac antisemitických udalostí od konca druhej svetovej vojny. Aké je posolstvo z toho pre, pre izraelských občanov? Prosím, zamyslite sa nad tým arabský eh, mierový plán, aj o tom sa tu hovorilo, eh, keďže, keďže palestinská strana mierové plány už dvakrát odmietla, dva plány, ktoré ktoré eh, boli pre nich dobré. Prvý premiér Olmet v roku 2008 a v 2014 prezident Obama ho odmietol. No a Eh, keďže mm, uplynulo 17 rokov, situácia sa zmenila a Stredný východ je dnes eh, v odlišnej situácii. A myslím si, že sa musíme teraz zameriavať eh, na to, čo je aktuálne na stole a je to práve Trumpov plán. Uvedomujem si tiež, že nie všetci sa zhodneme na tomto pláne, ale zameriame sa, zamerajme sa na to, čo je v pláne dobre a rokujme o tom, čo sa nám v Trumpovom pláne nepáči. Pani Vilanova, um, odvolávali ste sa o, a hovorili ste o Jeruzaleme v roku 1947, predtým než sa Izrael e, stal štátom, tak e, sme súhlasili s, s príslušnou rezolúciou. Kto bol proti? Nie izraelská strana, čiže 90 rokov e, tieto sveté miesta boli pod kontrolou um, Arabov a um, Izrael nemal, nemal prístup k najsvetejším miestam židovskej viery a teraz je toto miesto otvorené pre všetky vierovýznania aj z krajín, s ktorými nemáme nadviazané diplomatické styky, aj, aj z nepriateľských eh, krajín. Ľudia jednoducho môžu eh, realizovať eh, púte na tieto miesta. Takže všetkým, všetkým poskytujeme e, takýto, takýto, takýto prístup. A ak by, ak by e, izraelská strana mala stále kontrolu nad týmito svetými miestami a nad Jeruzalomom, tak len vtedy to bude možné. Uh, a v neposlednom rade odpoveď na otázku, čo potrebuje Izrael na to, aby si sadol k, rokovaciemu stolu, potrebujeme palestinského partnera, ktorý bude ochotný prísť a rokovať s nami. To je jediná vec, ktorú potrebujeme. No a z, tejto, eh, z, tohto, z tohto pódia eh, ich vyzývam, aby prišli. Nepremárnime túto šancu opäť eh, možno e, je tam málo toho, s čím súhlasíte v pláne, ale príďte a, e, a rokujte, pretože okolo rokovacieho stola je možné toho dosiahnuť veľmi veľa. Ďakujem veľmi pekne, pán veľvyslanec. Vážení kolegovia, stretneme sa 14.30 a budeme hlasovať o správe o Bielorusku a želám vám príjemnú obednejšiu prestávku.